Zápisnice schôdzi z 18. septembra 2014 sú k dispozícii. Pýtam sa, či sú nejaké námietky. Ak nie, tak to budeme považovať schválené.